Kolegovia, začneme nasledujúcim bodom číslo 17. Máme malý skls, komplexný rámec reakcie na utečencov a jeho vykonávanie v Ugande. Niektorí z nás boli v Ugande minulý týždeň, v tomto výbore sme o tom veľa hovorili a preto je to veľmi dobré načasované, že diskutujeme o komplexnom rámci reakcie na utečencov, ktorý bol vytvorený na 216. zasadnutí UNHCR. Je tam niekoľko pilotných krajín v tomto projekte. Jedna z nich je Uganda, Honduras, Mexiko, Panama, Kostarika a ďalšie, Somálsko, Djibouti, Zambia. A zámerom tohto rámca, ako by sme to nazvali, myslím, že to nazveme rámec, Ide skutočne o koordinované akcie priamo na mieste. Má to veľa názov, ale v Ugande sme videli, že to, čo sa deje, že veľa agentúr tam na mieste investuje a preto sa vytvoril tento rámec, aby sa vytvorila koordinovaná odozva nie len pre utečencov, ktorí prichádzajú, ale v zásade, aby sa hostiteľská komunita vítajúca, respektíve príjmajúca týchto utečencov posilnila. Tieto projekty sú zamerané rovnako na utečeneckú komunitu, ako aj na domácu komunitu. A v Ugande sme to videli minulý týždeň 1,4 milióna ľudí prichádza do Ugandy. Boli sme na severe krajiny, čiže je to veľa ľudí z Južného Sudánu, najmä ženy a deti, ktoré tam prúdia. Nebudem hovoriť až tak veľa, pretože tu máme odborníkov, máme tu páma, pána Mamadua Diana Baldeho, zástupcu riaditeľa týmu CERRF UNHCR. Taktiež tu máme pani Miriam Blacksell, ktorá je šéfkou uganskej misie v Belgicku. Je to pani veľvyslankyňa. Pravdepodobne vám odovzdáme najskôr slovo. Najskôr pánu, pánu Baldému, potom pani veľvyslankyni a potom si vypočujeme komentáre od kolegov a taktiež da, e, poskytneme spätnú väzbu z toho, čo sme my na mieste zistili z Ugandy. Ďakujem, pani predsedníčka. Ďakujem veľmi pekne za možnosť tu prezentovať praktickú aplikáciu komplexného rámca reakcie na utečencov. Budem hovoriť o tejto téme a o dosiahnutom pokroku, o výzvach, ktoré, ktorým naďalej čelíme. A som veľmi rád, že tu mám pani veľvyslankyňu Ugánsku. Dúfam, že ma doplní. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komplexný rámec reakcie na utečencov bol prijatý pred 26 mesiacmi v, vo Washingtone. 193 krajín ho schválilo a musíme sa zaoberať utečencami ľudskejším spôsobom, musíme zabezpečiť ich inklúziu do spoločnosti a zabezpečiť im um, primeraný um, spôsob života. O 20 mesiacov po tejto aktivite UNHCR dostalo žiadosť o aplikovanie tohto rámca, aby sme dosiahli pokrok s medzinárodným spoločenstvom a vynasnažili sa lepšie aplikovať tieto zámery rovnako s dopadom na utečeneckú ako aj domácu komunitu. Rád by som uviedol na úvod následovné. Čo je CRRF? Sú to štyri zámery, ktoré chceme sledovať rovnakým spôsobom. Tlak na krajiny ako Uganda, um, Etiópia, Jordánsko, tieto hostiteľské krajiny, ktoré príjmajú obrovské množstva utečencov, používajú pritom rôzne nástroje. Druhým zámerom je, a e, zatiaľ čo sa vynasnažíme znížiť tlak vyvíjaný na, na príjmajúce krajiny, by sa snažíme zvyšovať odolnosť utečencov. Tretím zámerom je um, navýšiť e, riešenia z tretich krajín, zlepšiť a po štvrté lepšie pracovať s krajinami pôvodu, tak aby sa utečenci mohli vrátiť domov. Toto sú štyri zámery CRRF. Všetci sme sa zaviazali ich implementovať v septembri roku 2016. Za posledných 20 mesiacov sme sa um, spoliehali na podporu EÚ. Mnohé delegácie na regionálnej úrovni nás navštívili. Je dôležité to zdôrazniť, že, uh, túto humanitnú rozvojovú pomoc, ktoré boli skutočne kľúčové v zachovaní posolstva e, tejto aktivity. Budem hovoriť aj o potrebách, ktoré sú naďalej aktuálne. Je veľmi dobré, že môžete navštíviť Ugandu a vidieť to na vlastné oči. Rád by som to chcel zdôrazniť a vyjadriť naše uznanie tomuto partnerstvu, ktoré máme s EÚ. 20 mesiacov po vydaní New Yorkskej deklarácie je situácia takáto. Veľmi dobré praktiky fungujú. Jedna z nich je um, pozrieť sa na CRRF na regionálnej úrovni, celá východná Afrika, Kenia, Uganda, Djibouti, Etiópia sa stretávajú a hodnotia somalskú situáciu. Bolo to mimoriadne užitočné, pretože sme na dobrovoľnej báze e, sa dokázali poradiť o riešeniach a e, zabezpečiť také aktivity, ktoré by pre utečencov zabezpečili voľný pohyb osôb a primeraný život, hoci sú utečencami. V v Strednej Amerike a v Mexiku sme videli niečo podobné, kde sa stretávajú azylové krajiny, tranzitné krajiny, krajiny pôvodu, ktoré spolupracujú na tom, aby utečenecká komunita žila primeraným spôsobom. Niektorí sa pýtajú na dopady. Dopady, ktoré sme zistili, sú mnohoraké. Niektoré z nich sú naozaj spojené so zmenou politik. Krajiny ako Džibuty úplne zmenili svoje politiky a dovolujú utečencom pracovať, dovolujú im voľný pohyb, zmenili národné právo o utečencoch. Etiópia mm, zvyšuje voľnosť pohybu a zabezpečuje doplnkovú podporu a Uganda krajina, ktorá má takmer 40 miliónov obyvateľov, a počet utečencov predstavuje 1,4 milióna. Má naďalej veľmi um, bohatú politiku, sú veľmi ústretoví. Dúfam, že to bude naďalej uh, pokračovať v takomto duchu. Čiže toto sú politiky, ktoré sme um, tam hodnotili, našli. Napríklad v Kostarike sú um, utečenci integrovaní veľmi dobre do, e, do komunít miestneho obyvateľstva. Čo sa týka dosiahnutého pokroku do dnešného dňa, to je um, spolahlivé zapojenie um, kontaktných uh, krajín. Zameriavame sa najmä na domovské komunity, DEFCO a niektorá z podpor, ktoré sme tiež využívali, fungovala cez trastové fondy alebo pomocné mechanizmy ako RDPP. Dúfame, že toto bude naďalej posilnenie pokračovať. Na bilaterálnej úrovni mnohé krajiny prezentujú podporu napríklad JAICO a kojko. veľa podpory prichádza z týchto rôznych nástrojov a čo sa týka progresu, tak toto uzavriem výpočet aktivít, pretože potrebujeme prostriedky. Na takom mieste, ako je Uganda, som si istý, že pani veľvyslankyňa o tom ešte bude hovoriť. Vzdelávanie a zdravotníctvo voda a hygiena, toto sú odvetvia, ktoré potrebujú humanitnú pomoc, ale zatiaľ čo čakáme evidentnú rozvojovú pomoc, potrebujeme tieto aktivity rozšíriť a zabezpečiť ich trvalú udržateľnosť vo vzdelávaní, zdravotníctve, zásobovaní vodou, infraštruktúre vidíme tieto potreby, ktoré stále nie sú uspokojené. Ešte chcem povedať niekoľko vecí v súvislosti s, politickým proces, s politickými procesmi, ktoré by mohli pomôcť alebo uh, z, pomôcť úplne zastaviť alebo znížiť počty utečencov prichádzajúcich. Bohužiaľ, nevidíme, že by sa ich počty znižovali. Vidíme určitý postup, ale utečenci naďalej prichádzajú. Nebudem citovať, ktoré sú najväčšie krajiny pôvodu, odkiaľ utečenci stále prichádzajú a taktiež e, sa tak deje zo susedných krajín Ugandy. Nevidíme tam možnosť, aby sa tam vytvorili podmienky na návrat utečencov. Rád by som pokračovala s informáciou o tom, že CRRF nám, zabez, nám dáva jednu z najlepších možností zvoliť nový, iný prístup k utečencom. V mnohých krajinách sme videli, že tieto aktivity už nepokračujú, ale v takých krajinách ako Uganda je ich ešte niekoľko eh, ďalších. Podpora pokračuje v tomto rámci myslím, že bude naďalej potrebná zvýšená podpora nielen vo vzdelávaní. A čo sa týka UNHCR, eh, my by sme radi pokračovali touto cestou. Toľko z mojej strany, aby sme mali možnosť eh, sa venovať otázkam a odpovediam ešte neskôr. Ďakujem. Ďakujem. Eh, odovzdávam slovo pani veľvyslankyni. Ďakujem pekne, pani predsedníčka a vážení členovia a členky Európskeho parlamentu a členovia a členky výboru DV. Ďakujem za to, že ste ma sem pozvali e, na debatu o situácii o utečencoch, najmä v Ugande. Ako mnohí z vás vedia, Uganda bola pred niekoľkými desaťročiami krajinou, e, ktorá produkovala svojich vlastných utečencov. Mali sme 100 tisícky utečencov počas režimu e, Idiamina a prezidenta Musiaviniho v roku 1996. Tá situácia bola dosť uh, kritická. Teraz je Uganda stabilnou krajinou, A ľudia, ktorí sami boli utečencami z Ugandy, eh, sa vrátili domov a teraz to nechcú zažívať. Eh, znova poznajú tú skúsenosť veľmi dobre my e, príjmame zo susedných krajín utečencov z krízových situácií. A toto sa v blízkej budúcnosti nezmení. Moja vláda e, má na pláne e, pokračovať v ochrane ľudí, ktorí majú problémy v susedných krajinách, čiže chceme senzitivizovať naše domáce obyvateľstvo, čo nie je jednoduché, pretože ponajprv Žiadame lokálne komunity, aby zabezpečili pôdu, pozemky na usídlenie utečencov, zabezpečili sme vodu a ďalšie nevyhnutné potreby, čo je veľmi ústretové zo strany domácej komunity. Doteraz to veľmi dobre fungovalo. Samozrejme, že zrazu sme sa presunuli z čísiel 400 tisíc utečencov na 1,4 milióna za asi 1,5 roka, čo si vyžaduje obrovskú snahu nie len uganskej vlády, ale aj našich rozvojových partnerov EÚ a ďalších donorov. A čo sa týka podpory, naďalej je potrebná vo veľkej miere. Myslím, že nemusím vysvetľovať, až toľko detajlov o CRRF, pretože pán Balde tak už urobil, spomenul štyri piliere. My sme plne zaviazaní týmto záväzkom, nechceme ich, nemôžeme ich však plniť bez ďalšej podpory a zodpovednosť musíme deliť medzi Ugandu a svetové spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo. Máme e, územia, respektíve také stanoviska, nevoláme ich tábory pre utečencov, zabezpečujeme pozemky. UNHCR nám dáva materiál na to, aby si utečenci mohli vybudovať svoje vlastné domy a dúfame v budúcnosti, aby si mohli pestovať vlastnú stravu, vlastné potraviny. Toto je jedna z najväčších zmien. V súčasnosti bohužiaľ klimatické zmeny nás veľmi ťažko postihujú. Za posledných 6 týždňov u nás toľko pršalo, ako mm, za posledné roky nie. Ugandiania prišli eh, počas eh, prírodných katastrof o, svoje, eh, o svoju úrodu na severe krajiny máme veľmi veľa vody, ktorá zaplavuje úrodu. To je ďalšia výzva pre vládu, ktorá sa snaží pomôcť. Ako som už povedala, Uganda je veľmi dobrý model, ako integrovať utečencov, ako žiť e, s domácou komunitou, avšak stáva sa to problémom, ak naša lokálna e, komunita e, je vystavená rovnakým problémom ako utečenci. Nemajú domov, stravu, hoci žijú v Ugande, sú našimi štátnymi občanmi, sú konfrontovaní s rovnakými problémami. A chcem e, vám toto e, zdôrazniť, aby ste si toto uvedomili. Čiže teraz vidíme toľko ľudí, ktorí sú hladní a ak domáci Ugandania vidia obrovské nákladiaky s logom UNHCR, ktoré vozia do utečeneckých lokalít a tých stanovisk, potr- e, základné potreby pre život, tak sa pýtajú, mm, ale my sme na tom tiež zle. Okamžite sa obratíme na nášho ministra financií aby zabezpečili stravu pre naše domáce obyvateľstvo. Čiže je tam, mala by byť zachovaná určitá rovnováha medzi utečenskou komunitou a domácou komunitou. Ak sa nám to podarí zabezpečiť, tak tento model bude fungovať veľmi dobre. Avšak vidíme, že dochádza k určitým posunom v tejto rovnováhe. Toto je e, spôsobené klimatickými zmenami. Rada by som zdôraznila potrebu environmentálnej ochrany, pretože minulý rok som sama navštívila tieto utečenecké stanoviská a um, dostala som informácie o tom, koľko um, potravín potrebuje jedna utečenecká rodina na to, aby si zabezpečila stravu na jeden deň. Rozprávame sa s veľvyslancami, s odborníkmi uh, v Beneluxe, aby sme napríklad utečeneckým rodinám zabezpečili alternatívne možnosti varenia, aby nám nemuseli už aby, ne, aby nemuseli uh, rúbať stromy, aby uh, nepoužívali trávu, ktorá sa bežne u nás uh, používa na strechy domov, Čiže hľadáme riešenie pre e, životné prostredie, pretože ak to bude pokračovať takto, tak už v Ugande o chvíľu nebudeme mať žiadne lesy. Je to veľmi dôležitý prvok. Pán Balde už spomenul vzdelávanie. Boli tam triedy so 100 deťmi. Nemôžu si ani sadnúť, alebo musia sedieť na dláške. Učí sa tam na dve zmeny, ráno a popoludní Zistili sme aj to, že mnohé rodiny v súčasnosti nemajú otca, čiže matky sa stávajú hlavami rodín a mali sme pocit, že je dôležité sa e, e, zamerať na ďalšie vzdelávanie, aby matky mali možnosť zabezpečiť živobytie pre svoje rodiny. Toto je veľmi dôležité, rada by som to zdôraznila. Okrem e, cyklickej sociálnej podpory um, um, je nám jasné, že ľudia musia prekonať svoje vlastné mentálne problémy, ale nie je to iné než v Európe, pretože sme veľmi post, um, sme výrazne postihnutí tým, čo sa nám v živote stalo. Čiže ak ste uh, v Sudáne zažili uh, vraždu vášho manžela, alebo ste videli, ako boli znásilňované vaše céry, tak uh, je eh, mimoriadne dôležitá psychologicko-sociálna podpora, ale nie je adekvátne v súčasnosti zabezpečená. Možno už presahujem eh, pridelený rečnícky čas. Eh, máme tu mm, mnohoraké výzvy, ktoré som už spomenula. Bez vašej podpory nemôžeme zabezpečiť stabilitu našej utečeneckej komunity tak ako tomu bolo za posledného 1,5 roka a preto potrebujeme pokračovať a zapojiť našich partnerov. Uganda by rada povedala, že sme ako v celom regióne ako malý, stabilný obláčik. Máme tu DRC, menej rozvinuté krajiny, napríklad Burundi, ktoré odkiaľ prichádzajú utečenci, majú dnes voľby. Nevieme, čo sa v Burundi stane, ale situácia nie je až tak stabilná. Hoci už máme viac ako 1 milión juhosudančanov u nás, stále cez hranicu prichádzajú, pretože sa situácia v ich krajine nezlepšuje. Na, moja vláda vy, vyvíja neobyčajnú snahu v tom, aby sme našli trvalo udržateľné riešenie so susedskými krajinami, ale my apelujeme na EÚ a medzinárodnú komunitu, aby s nami spolupracovali, aby do týchto krajín, odkiaľ e, prichádzajú utečenci, zabezpečili mier. Pretože len záverečné, konečné, trvalo udržateľné riešenie pre e, tieto krajiny to môže vyriešiť. Toto bude stále náš zámer, aby sa utečenci mohli vrátiť do domovských krajín. Ak sa tam zmenia podmienky, som k dispozícii pre prípadné otázky. Ďakujem za pozornosť. Thank you, thank you very much, ambassador. And... Ďakujem veľmi pekne, pani veľvyslankyňa. E, budeme sa sam... Aj my sme institú v teréne videli veľa vecí, ktoré ste vyspomenuli. Miestne zdroje, drevo, a videli sme e, tá výstavba peci, ktoré e, sa môžu využívať. Ide o veľmi dôležité projekty, ktoré vyriešia, vyriešia nedostatok zdrojov v zóne. Rovnako sme videli institút, ten ďalší problém, a, ale čo je zaujímavé, že veľmi často aj tí, ktorí majú veľmi málo, sú schopní sa podeliť eh, s tým málom, s tými, ktorí nemajú vôbec nič. Stretli sme sa napríklad aj s malými deťmi, 13-ročnými a tak ďalej. Na úvod nám toho veľa nechceli povedať, ale potom začali hovoriť dievčatka, 30-ročné, ktoré e, stratili svojich rodičov, ktoré zažili alebo videli obrovské krutosti a ktoré sa cítia veľmi osamelé a zároveň sú nesmierne vystrašené. Sú to mladé dievčatá a ženy, ktoré sú veľmi zraniteľné. E, mnohí z týchto utečencov odišli do Južného Sudánu a teda poznali e, túto situáciu a hovorili tiež o problémoch e, komunít, ktoré príjmajú e, týchto utečencov. Napríklad v Sudáne štát nefunguje tak veľmi často. Tie deti, ktoré tam prichádzajú, prichádzajú s ochoreniami, chorobami, ne, nedostali žiadne očkovanie, teda nie sú očkované, to znamená prispievajú aj k šíreniu chorób a tak ďalej. E, teda skutočne hrozná situácia. Videli sme problémy s adoptovaním, a ministri e, to všetko veľmi dobre vedia, dokonca aj e, tí profesori, ktorí pracujú, alebo učitelia v tých školách, vedia veľmi dobre, aké sú problémy, ale povedali, je proste nemožné e, dať kvalitnú školskú dochádzku alebo vzdelanie takémuto kvantu detí. A je potrebné riešenie tohto problému je potrebné, aby ľudia utečenci zaznamenali zlepšenie kvality života. A toto je ten spôsob odpovede, ktorý treba dať vo všetkých oblastiach. Dostávali napríklad potravinové poukážky a napríklad niektorí utečenci v niektorých krajinách v Grécku alebo kde inde v Libanone mali viacej potravinových poukážok ako miestne obyvateľstvo. A k takýmto problémom dochádza E, miestne obyvateľstvo, ktoré veľmi, ťažko, veľmi často má e, zložitú ekonomickú situáciu, tak zistili, že tí utečenci, ktorí prišli, dostávali stravu zadarmo a tak ďalej. Takže to sú komplikované situácie. Neviem, či rovnaký problém alebo rovnako to funguje aj v miestnych komunitách a v, v členských štátoch v EÚ, e, akým spôsobom to funguje, ten príjem utečencov v členských štátoch EÚ. A samozrejme v Európe je tých utečencov oveľa menej ako v Ugande. A, ale vieme samozrejme, že zase v členských štátoch EÚ je v takom dochádza k takému nespravodlivému prerozdeleniu utečencov. Eli, mohla by si urobiť za pár komentárov. Aj ty si bola na tej misii. Áno, ďakujem. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť. Misia v Ugande bola naozaj pre nás veľkým prínosom a informácií a zopakovala by som to, čo sme povedali aj minulosť minulosti viacej ako milión utečencov je v krajine, to je obrovská výzva pre miestne obyvateľstva, teda nemôžeme ponechať túto krajinu samú na seba. A zdá sa, že Európa, ktorá bola tým spôsobom posadnutá tým utečeneckým tokom, ktorí prichádzali z Afriky, ale keď si uvedomíme tie čísla, e, ktoré e, skutočne prichádzajú, ale uvedomme si jednu vec, že väčšina utečencov z Afriky ostáva v rozvojových krajinách. A počet utečencov v Ugande je väčší než celkový počet žiadostí o azyl za celý rok v EÚ. To zaznelo aj na samite. Je to obrovská výzva, treba e, zdieľať, tú zodpovednosť a treba sa obratiť na všetkých, aby zdieľali túto zodpovednosť, ale my sme na mieste skonštatovali v tejto krajine obrovskú pokrokovú politiku otvorenej politiky. Tým utečencom dokonca pridelovali určité pozemky, aby na nich mohli pracovať. Boli sme na severe Ugandy v Alere a líder miestnej komunity a utečencov sa s nami e, rozprávali a ten líder miestnej komunity hovoril, že vlastne my pomáhame našim bratom, pretože aj my sme boli utečenci a nikdy nevieme, kto bude musieť utekať v budúcnosti. Takže je dobré zdieľať našu zem, aby sme spolupracovali takým spôsobom, môžeme vidieť, e, nebudú tu jednoducho žobráci, ale aby títo ľudia boli užitoční, aby mohli prispievať tiež tieto projekty, ktoré sú financované z EÚ a ktoré my sme navštívili, sa snažia začleniť jednak miestnú komunitu a jednak utečencov, aby sa hľadali riešenia týchto problémov. Všetci začlenení, sú teda veľmi implikovaní a snažia sa byť aktívni, tak to hovorila aj pani veľvyslánkyňa, snažia sa vyriešiť e, tie potreby, e, snaží sa pomôcť aj vláda vytvorením národného plánu rozvoja, ktorý vychádza z rozvojových cieľov, to je veľmi dobré, ale bohužiaľ je tam nedostatok financií EÚ je najvýznamnejším donorom a je potrebné, aby sme vyzvali aj ostatných donorov, aby priložili ruku k dielu, pretože to, čo sa deje v tejto zóne, je naozaj znepokojivé. Situácia sa môže zhoršiť a Uganda sa naozaj dostáva e, na limit, na okraj. Mali by sme pomoc predovšetkým v troch oblastiach. Jednak zdravotníctvo. Boli sme v jednom zdravotníckom centre. A bolo tam 200 pacientov denne, ale toto centrum je veľmi vzdialené od tých e, centier, kde sú tečenci. Tak všetko, čo môžeme urobiť pre vylepšenie zdravotníckej infraštruktúry v rámci tých osídlení, to isté vzdelávanie, výchova. navštívili sme základné školy a tam sme videli, kde boli triedy so stovkou detí. No to je jednoducho nemožné vyučovať v takejto triede. Bolo by potrebné teda viacej infraštruktúra, samozrejme aj viacej učiteľov a profesorov. A po tretie, to sú potraviny. Vieme, že potravinový program FAO sa potýka s problémami, pravdepodobne tá pomoc sa zníži a to by malo drastický dopad, to by bola katastrofa pre túto oblasť. ak aj chceme znížiť sociálne napätie a tak ďalej, keď chýbajú základné potraviny a tak ďalej, je to naozaj zložité. My ďalej budeme pokračovať v tomto dialogu. Ešte by som rada zvoraznila jednu vec. V mestských častiach, v mestskej oblasti sa zdá, že tá spolupráca nie je taká intenzívna v prípade utečencov. Bolo by dobre, keby tieto skúsenosti z vidieka sa e, rozšírili a generalizovali ďalej. E, nikto. Ešte pán Zeler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Áno, je správne, um, že musíme pomôcť utečencom a podporujeme aj štáty, ktoré ich príjmajú, ale myslím si, že zároveň musíme vidieť reálne dôvody a musíme sa venovať reálnym dôvodom, prečo títo ľudia utekajú. A to je politická úloha, prečo Zal Bakir a Rik Maďar uh, nedostávajú sankcie. Oni sa na vojne obohacujú Kupujú si luxusné vily v zahraničí, majú v najdrahšej štvrti Nairobi svoje vily a nikto proti tomu nezakročí. V iných prípadoch sme veľmi rýchli v sankciách voči konkrétnym osobám, o ktorých je jasné, že spáchali vojnové zločiny alebo e, zločiny proti ľudskosti. Aj v takomto prípade sa to musí stať. Inak by sme dôvody E, týchto konfliktov a krízových situácií nedokázali odstrániť. Myslím, že to je dvojitá úloha, ktorú máme na jednej strane pomôcť utečencom a krajinám, ktoré ich príjmajú, ale ak nebudeme pomaly pripravení zakročiť voči zodpovedným za biedu týchto ľudí, ak nebudeme pripravení ilegálne, ale aj legálne finančné toky, ktoré sú s tým spojené, kontrolovať, a prípadne uh, ich zastaviť, kohutíky, z ktorých tečú. A ak nebudeme pripravení zastaviť export zbraní do týchto krajín, tak sa neskončí utrpenie týchto ľudí. Yeah, I mean, Je jasné, keď ide o konflikty takéhoto druhu, ako je to na juhu Sudánu, tak treba naozaj vyvinúť tlak na všetkých zúčastnených, aby sme pomohli. Treba hľadať politické riešenie, ale my tu hovoríme teraz o humanitárnych riešeniach. Aj dnes do obeda, keď sme hovorili s komisárom, tak sme sa vyjadrili, že je potrebné sa pozerať na región globálne. Máme tam Burundi, ako sme povedali, v Sudáne štát jednoducho nefunguje a preto treba hľadať politické riešenia všeobecne. Pán Zeller, hovorím to preto, lebo som sa zúčastnil ako pozorovateľ referenda na juhu Sudánu a videl som nadšenie ľudí, ktorí považovali nezávislo svojho štátu ako oslobodenie sa od otroctva. No a teraz už z toho nadšenia nič neostalo, práve naopak. Čím ďalej, tým viacej počuť také hlasy, že tá nezávislosť bola vlastne chybou. A niektorí nostalgicky spomínajú na tie časy, keď boli súčasťou Sudanu. No ale vieme veľmi dobre, že možno by sa aj milili, vieme, aká je situácia v Sudane, aký režim tam funguje. To sa často stáva v politike, keď si ľudia myslia, že keď sa urobí jedno alebo druhé, tak sa veci e, okamžite vyriešia, ale samozrejme, ak sú veci dlhodobé a tak ďalej, ak sa to nezávislosťou by, by, vyriešilo, ale dobre, poprosím našich hostia, aby odpovedali pani veľvyslankyňa, nech sa páči, ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým poslancom za vystúpenia, komentáre a otázky. Vo všeobecnej línii myslím, že sa zhodneme v tom, aká je situácia aj čo treba urobiť a čo treba urobiť podľa mňa. To samozrejme závisí od financovania, aj to sme už povedali. A to nie len od financovania, ale treba nájsť aj politické riešenia pre konflikty v, konflik- e, v susedných krajinách. A znovu zopakujem už, čo som povedala. Je naopak, naozaj znepokojivé pre nášho predsedu zhoršenie situácie v Južnom Sudane. Pri vláde a pri moci sú tí, ktorí by nemali a bohuzaj, tak sa to stalo a tak to býva. Salva Kiir, Bashir a tak ďalej. Ten konflikt sa vyostril, e, vstúpili do hry zbranie a tá situácia je naozaj hrôzostrašná. My samozrejme nie sme za sankcie a za embargo, ale predovšetkým potrebujeme také sankcie, aby došlo ku kontrole zbraní, pretože tých zbraní je tam čím ďalej, tým viacej a tie samozrejme potom vyhrocujú konflikt a tomu treba zabrániť. Treba zabrániť zhoršeniu situácie a na to treba nájsť eh, riešenia Venujeme sa otázke legátu a otázke Južného Sudanu. Naši bratia a sestry aj počas toho konfliktu Suranocha Mali sme viacej ako 200 utečencov, ktorí e, boli počas konfliktu s nami a potom, keď sa konflikt ukončil, títo sa mohli vrátiť a títo istí musia znovu utekať. To je naozaj dramatická situácia. Ako sme už povedali, štát nefunguje štruktúry a potrebujeme hľadať riešenia. Alebo Demokratická republika Kongo, rovnaká situácia. Je tam toľko bojujúcich skupín. Vyzvali sme aj medzinárodné spoločenstvo pri viacerých príležitostiach. Bola tam skupina, ktorá bojovala proti Ugande, spojené, spojená aliancia alebo sily. Išlo o veľmi nebezpečnú, fundamentalistickú, islamistickú skupinu. A jednoducho sú tam ľudia, ktorí slobodne chodia so zbraniami v ruke a preto miestne obyvateľstvo musí utekať, dochádza k plieneniu naozaj smutná situáciu, ale my sa nevzdáme a budeme naďalej hľadať riešenia. Podobná situácia je v Burundi, ale dúfame, že sa nám to podarí zastaviť a budeme dúfať, že sa v blízkej budúcnosti utečenci budú môcť e, vrátiť a tým pádom sa tá situácia trochu upokojní. Takže, ako som už povedala, politicky je situácia veľmi krehká, zraniteľná nie veľmi stabilná. A budeme sa snažiť hľadať e, riešenia. Ďakujem. Ďalší rečník. Len by som dodal, že vaše úvahy sú veľmi správne a a mám veľmi dve stručné poznámky. Ak sa pozrieme na to, čo sa deje na juhu Sudánu, situácia súvisí tie obdobia 67, 72 a 82, 85, tí utečenci sa vrátili a potom došlo k zhoršeniu situácie je, sú potrebné politické riešenia a my ako poslanci a vy ako poslanci my s vami rátame aj v rámci všeobecného rámca pomoci pre utečencov. Výzva pre juh Sudánu je financovaná len 6%. Chcel som sa podeliť s vami o tieto čísla. Ako tu už bolo povedané, problémy sú enormné a my ale hľadáme trvalé riešenia. A za ten čas je potrebné, aby sa k obyvateľom a k všetkým pristupovalo čo najhumánnejšie a my e, ďakujeme všetkým aj vašej vláde, že vlastne pristupuje tak humánne k týmto utečencom. E, bol týždeň solidarity k utečencom v Sudane a EÚ je tá organizácia alebo tá entita, ktorá sa angažovala vo výške 96,7 miliónov eur. Išlo o najvyššiu sumu. Nevieme presne, ako, akým spôsobom sa tieto fondy a financie uvoľňujú. Vieme, že veľká časť eh, fondov... Išla cez agentúry ako UNHCR a tak ďalej. No a ja z mojej práce v Bruseli viem, že EU, a Trastový fond pre Afriku bol vytvorený, aby sme dostali 20 miliónov eur eh, vodne pre juho a utečencov z Južného Sudanu a neskôr ďalších 10 miliónov. Mňa by zaujímalo, pretože tento fond je obrovský fond eh, vo výške 1,8 miliardy eur a mňa by zaujímalo, prečo EÚ nemôže z tohto fondu uvoľniť viace pre situáciu utečencov v Ugande. Áno, komisia tu je prítomná. Neviem, či môžu odpovedať dnes. Elizabeth Coelho z ECHO a Paula Trevis, Trevisan z DEVKO. Už nemáme veľa času. Ďakujem veľmi pekne e, obom za prípravu misie. Odli ste vynikajúcu prácu. Neviem teda, kto chce odpovedať, nech sa páči, ale stručne poprosím. Ďakujem pekne veľmi, veľmi stručne o angažovanosti pre podporu utečencov e, pre utečencov a hostiteľské spoločenstvo 20 miliónov, to bolo na úvod, to je pre vzdelávanie, odbornú prípravu a voda udržateľné vodné hospodárstvo. A na poslednom operačnom výbore pre Trastový fond sme zvolili 20 miliónov. Je to RISE pre podpora pre ehm, hostiteľské spoločnosti. Je to spoločná aktivita s nemeckou vládou, ktorá dodala 10 miliónov, či je to spolu 30 miliónov a 4,3 e, milióny e, z, v Kampala a to je v oblastiach e, Kampala kde je veľmi veľa utečencov. No ja by som možno ešte dodala, že po vašich pripomienkach a po pripomienkach vás pani Vyslankyňa, ja by som možno rada zdôraznila vo všetkých našich programoch vrátane dlhodobého rozvoja podľa národných indikátorových programov my vždy Mm, sa zameriavame na učiteľcov a hostiteľské spoločenstva e, za viac miliónov. Iniciatíva pre Ugandu, čo je viacsektorálny program, ktorý sa zaoberá rôznymi e, problémami, problémom od infraštruktúry, bezpečnosti až po vyšenie právomocí lokálnych e, a, a samozpráv. Pre nás je to kľúčová otázka. No a opätovne toto je, čo sa zameriava toto je niečo, čo my neustále aplikujeme v rámci trastového fendu alebo program Balkan NIB, e, teda súdnej, súdnej politiky, takže my či by sme mohli uvoľniť viac pre Ugandu. Ostatné krajiny kladú podobné prostriedky. Existujú rôzne potreby. Trastový fond je veľký, ale je to núdzový fond a treba si pripomenúť, že nie je to len niečo, čo riadi komisia, ale aj členské štáty. Takže myslím, že tu sa môžem vrátiť k otázke, ako môžeme vyslať jasný politický signál, aby sme mali vyššie z Zvyšok prísľubov myslím, že je dôležité. Pre nás je ťažké povedať, kde presne, kam presne išli tieto prostriedky, dôležité povedať, že v Ugande úrad predsedu vlády zohral dôležitú úlohu, e, centrálnu úlohu pri riadení krízy, takže momentálne zoberajú týmto financiami, kde boli pridelené peniaze, takže to je naliehavá otázka aj pre predsedu vlády no a EÚ, na čom pracujeme, to je humanitárny rozvoj. A proste vlastne mierový politický nexus, pretože toto je od žiadosti členských štátov. A Uganda je tiež pilotnou krajinou nie e, len pre rámec, ale pre Nexus veľa generálnych rediteľstiev na tom úzku spolupracuje, no a myslím, že napríklad sa uskutočnil workshop a bola tam vynikajúca participácia, angažovanosť členských štátov, ktoré sa priamo zúčastňovali na to, aby zaistili, že všetky nálezy budú zacielené na tých, ktorí to najviac potrebujú, treba zohľadňovať zraniteľnosť ľudí, či už to utečenci alebo hostiteľské spoločenstva. my sme presvedčení, že politický signál, politické signály a politika, politická podpora je v tomto veľmi potrebná. Ďakujem pekne. Ešte echo. Áno, naozaj veľmi stručne. Z humanitárneho pohľadu my sme zaviazali 64,7 milióna v roku 2017 na humanitárnu pomoc. Všetky fondy boli pridelené a stále že ešte v roku 2018 no a začiatkom roka, okrem toho sme pridelili ďalších 24 miliónov, čiže hlavné sektory sú tie, ktoré si spomenuli, je to vzdelávanie, zdravie, ochrana, psycho,ciálna ochrana a podpora No, takže pani ambasádorka, dúfam, že ste dostali nejaké odpovede. Môžem poďakovať všetkým. Ja by som chcel poďakovať generálnemu rejiteľovi Echo, že tu. Ja som bol v Uhande minulý týždeň, povedali mi, že ste tu a teraz ste tu zase. Takže som rád, že sa stále zaoberáte rozvojom, takže ďakujem vám všetkým za to, že ste prišli. Okay, we have one item left. Dobre, máme ešte jeden bod, ktorým sa musíme zaoberať. To je dôležitá otázka. Tlmočníkov sme po, po, požiadali o pár minút trpezlivosti. Okay, we move to item 8. Dobre, prejdeme na bod 18. Eh, eh, otázka, dostali sme jednu otázku od Judith z Argentíny. A je to otázka o komisia deklarovala všetky svoje výdavky v Turecku ako ODA eh, pre výbor OECD DAC. A otázka je, na komisiu je, aký je súčasný stav že celá ODA bola notifikovaná, alebo teda výdavky do Turecka boli deklarované ako ODA. Prosím, predstavte sa, Žerom Le Roa z Devka. Ďakujem pekne, predsednička. Otázka sa týka nástroja pre utečencov v Turecku, ktorý bol, vytvor- ktorý bol vytvorený v roku 2016 spolu s politickými záväzkami o vyjadrení EU Turecko. Nástroj je financovaný priamo z e, rozpočtu EÚ a doplňujú ho ďalšie príspevky členských štátov, ktoré sú alokované do nástroja vo forme e, externe pripísaných e, príjmov. Komisia deklarovala nástroj ako ODA vo svojej správe v roku 2016, keďže cieľom nástroja je humanitárna Ciele nástroje sú humanitárne, environmentálne v súlade s ODA, vyciálna rozvojová pomoc. A po otázka členských štátov sekretariát výboru DAC požiadal dodatočné informácie od komisie a detálnejšie zanalizoval výbor uh, výdavky e, a právnenosť sekretariáta komisii, tak po, dal niekoľko otázok, o ktorých sme hovorili v januári 2018 na zasadnutí pracovnej skupiny príslušnej závery, ktoré podporil sekretariát a všetci členovia DAC sú nasledovné. Nástroj je opravne ODA, pretože ODA definuje zámer a je regulovaný príslušnou e, smernicou podľa aktivít a nie širším politickým kontext, e, kontextom. Fakt, že existujú špecifické požiadavky v vyjadrení EU Turecko, preto neurčuje oprávnenosť e, ODA 2 zo 48 kontraktov vo výške 1,7 miliardy eur, ktoré boli uzavreté v roku 2016 v rámci nástroja. Dva kontrakty boli e, v hodnote 18 miliónov eur. E, sekretár považoval za neoprávnené. Prvý bol kontrakt s generálnym riaditeľstvom pre riadením migrácie v rámci tureckého ministra vnútra a bola sa Medzinárodnou organizáciou pre migráciu na budovanie kapacít, záchranných kapacít na mori. Aj keď tieto dva kontrakty mali ciele, ktoré obsahovali aj životné podmienky hostiteľskej, spo, hostiteľskej spoločnosti. Sekretár myslel, že nesplňali testa pretože hlavný cieľ e, viacej súvisel s politikami EÚ. Sekretária DACA dal hodnotenie 97% všetkých príspevkov do nástroja v roku 2016. Mm, po tretie hodnotenie e, oprávnenosti ODA e, výdavkov nástroja sa vy, vy, vykoná každý rok od roku 2017 a finančných tokov. V marci tohto roka sekretária DACA uzavrel svoje hodnotenie finančných tokov 2017 pre nástroj a totiž 46 kontraktov vo výške 1,5 miliardy eur a zhodnotil, že výdavky na 100% boli oprávnené ODA. V roku 2017 členské štáty boli informované o týchto výsledkoch a od dnes, alebo dnes sa na úrovni DAC o tom nevedli žiadne ďalšie diskusie. Ďakujem pekne. Judith. Ďakujem za odpoveď a gratulujem vám, či gratulujem vám e, za 97-percentnú e, hodnotu v roku 2016 a 100 hodnotu v roku 2017. Pán pričíta z dokumentu. Ja by som bola veľmi rada, ak by sme to aj my mohli mať a písomne, táto, ktorá sa uskutočnila v januári v Paríži, ktoré citoval parlament predložil otázku na ústne zodpovedanie, alebo predloží v budúcnosti otázku na ústne zodpovedanie, ktorá sa zaoberá e, výdavkami z európskych fondov. V Turecku, ktoré možno áno, možno nie, sú spojené s týmto problémom, e, s ľuďmi, ktoré IOM poskytlo e, tureckej pobrežnej stráži. No a v širšom kontexte by som rada povedala, ja som túto otázku predložila, pretože to zaujíma aj znepokojuje, ale je to tiež spôsob, aby parlament dostal jasné vyjadrenie k tomu, čo sa deje v Paríži v rámci diskusí na výbore DAC a ako sa minia rozvojová pomoc. A nemyslím, že pre nás cesta vpreta, pokračovať, aby tieto informácie získavali eh, co jednotlivých otázok, čo sa hodiny otázok. Takže ja by som navrhoval, aby odpoveď, ktorá je napísaná, nám dali na papiery, nám dali písomne a dokumenty, e, ktoré, z ktorých to vychádza, by sme tiež mohli vidieť. My, sme, my stále zodpovedáme za implementáciu európskeho rozpočtu, máme dosť problémov e, na to, aby sme objasnili výdavky spojené s, e, dohodou s Tureckom. Dobre, neviem, či komisia nám teraz môže povedať, že nám zašla tieto informácie alebo či musíme napísať žiadosť a požiadať o to. No, áno, ja som, pís, ja som čítal moju odpoveď a samozrejme túto jednu stránku môžeme zaslať poslancom, samozrejme radi urobíme. No a čo sa týka zasadnutia pracovnej skupiny, čo je podvýbor DAC, zasadá 2-4 krát do roka, takže sekretária DAC nemá detálnu zápisnicu. Nie sú to nejaké tajné, tajné zasadnutia. Je problém, aby parlament mal e, prístup k týmto dokumentom, takže radi vám ich pošleme. Dobre, ďakujem pekne. Naši sekretár aj zaistí, aby sme e, tie dokumenty dostali. Ďakujem veľmi pekne za to ako povedal Judita, taká. budeme veľmi radi, keď budeme lepšie informovaní. Bod 19, bod rôzne, nikto nič, bod 20, ďalšie zasadnutie 25. júna o 15.00 a tým sme ukončili toto zasadnutie. Ďakujem kolegovia a ďakujem všetkým ostatným. Dovidenia.